Rečník je prerušený. Ďakujeme pekne, kolega. Žiaľ, toto nebola riadna faktická poznámka. Ste, že môžete sa opýtať komisie na tieto veci. A teraz je na komisii, či vám chce alebo nechce odpovedať. Ale to nie je faktická poznámka. Teraz je uzavretá rozprava. Máme 6 návrhov uznesení. Teraz prebehne hlasovanie. Najskôr by som rád oznámil, že zápisnica včerajšej schôdze a prijaté texty sú k dispozícii na preskúmanie. Sú k tomuto prosím nejaké výhrady? k tejto zápisnici? Ak nie, tak týmto je zápisnica schválená. Teraz prejdeme k hlasovaniu a najskôr budeme hlasovať o šiestich návrhov uznesenia k Malajzii. Pán kolega Preda. Poďte să numele grupului Ďakujem pekne. E, ešte predtým, ako budeme hlasovať, by som rád mene svojej politickej skupiny e, požiadal, aby pri hlasovaní o utečencoch v Eritreji sme hlasovali menovite. Respektíve nehlasovali menovite, ale aby sme hlasovali menovite o uznesení skupiny EPP. Vypočuli ste si, o čo žiadal kolega Preda. Ak k tomuto nie sú žiadne námietky, tak budeme takto postupovať. Vidím, že nie, tak prejdeme k samotnému hlasovaniu najskôr. Spoločné uznesenie k Malajzii. Najskôr je pozmeňací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz e, e, stranou je G, pozmeňovací návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom tomto uznesení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz e, budeme hlasovať o šiestich návrhu znesenia k Ugande. E, najskôr spoločný návrh znesenia. E, bola tu žiadosť, aby sme hlasovali o oddelenie o odseku 7. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Teraz hlasovanie o celom tomto uznesení. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Tento návrh bol prijatý. Ďalším bodom bude hlasovanie o šiestich návrhoch uznesenia o eritrejských utečencoch na Sinaj, ktorí sú tam držaní ako rukojemníci. Najskôr návrh spoločného uznesenia, e, najskôr odsek 5 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá je prvá časť, teraz druhá časť. Takže preveríme si to elektronicky. Preverujeme prvú časť. Otváram hlasovanie. Malý momentík. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Týmto odpada druhá časť eh, tohto odseku. Teraz odsek 9 pôvodného textu. Kto je za? Proti? Aj to si preveríme pre istotu elektronicky. Odsek 9. Hlasujte, prosím. Hlasovali ste všetci. Ak áno, tak končím hlasovanie týmto. ...25 za, 37 proti. Zamietnuté teraz záverečné hlasovanie takto pozmeneného textu uznesenia. Kto je za? Proti? O tomto sa nebude hlasovať menovite. Ten návrh pana Predu sa stiahoval na to, aby sa pochopil tá, pochopila tá žiadosť o menovité hlasovanie, aby sme nehlasovali o celom návrhu uznesenia menovite, ale iba o návrhu EPP, aby sa hlasovalo menovite. Ale preveríme si to elektronicky, aby neboli žiadne spory. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Je tu 31 za, 31 proti, takže návrh bol zamietnutý. Teraz je uznesenie jednotlivých politických skupín. Najskôr skupiny ALDE B7 712 2010, kto je za? Proti? Tento návrh bol zamietnutý. Prepačte. Mali sme to. Teraz e, návrh skupiny socialistov demokratov. Kto je za? Proti? Aj tento návrh bol zamietnutý. Teraz e, k návrhu uznesenia skupiny ECR. Dobre, preveríme si hlasovanie o návrhu skupiny socialistov demokratov. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Teraz prejdeme k návrhu číslo 719 skupiny ECR. A hlasujeme e, i hneď elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Ak áno, tak končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o uznesení skupiny EPP. Sú tu ústne pozmeňovacie návrhy najskôr k odseku 1 ústny pozmeňovací návrh pána Cassiniho. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide o to lepšie zhodnotiť správanie Egypta nemáme iba brať na vedomie to, čo robí Egypt, ale treba žiadať eh, prepustenie všetkých rukojemníkov. Treba sa samozrejme vyhnúť použitiu sily, eventuálne smrtiacej, ale osoby musia byť prepustené. Sorta le autorità egiziane a prendere tutte le misure necessarie Takže žiadame od, Európsky, eh, od egyptských úradov, aby spravili všetko, čo je potrebné na prepustenie Eritrejčanov a aby nepoužili smrtiacu eh, silu aby zachovali ich dôstojnosť, fyzickú, psychickú integritu a zabezpečiť, aby sa mohli eh, skontaktovať eh, s UNHCR a umožniť UNHCR mať prístup eh, k týmto žiadateľom o azyl a utečencom, ktorí sú takto zadržiavaní. Ďakujem pekne. Má niekto výhrady proti tomuto návrhu? Ak nie, tak budeme hlasovať, kto je za tento ústny pozmeňovací návrh. Proti? Zdržali sa? Takže to bolo schválené. Je tu ešte ďalší ústny pozmeňovací návrh eh, po odseku 7 od pána Sasoliho. Pán predseda, vážení kolegovia, chcel by som doplniť odsek, lebo nám na ňom naozaj záleží. Je to odsek 9. Vyzýva členské krajiny aby spoločne riešili túto humanitárnu e, naliehavú situáciu a to prostredníctvom dobrovoľného prijatia týchto žiadateľov o e, azyl v EÚ. E, Európska komisia má koordinovať túto operáciu a použiť všetky prostriedky z Európskeho fondu pre utečencov. Pán Kasiny, chcel by som, aby E, autor niečo upresnil, to, o čo žiadate. Pýtam sa, či sa to vzťahuje pre všetkých žiadateľov o azyl. Ja by som povedal pre všetkých tých, ktorí majú právo požívať tento štatút, pretože naozaj všetci to by mohol byť veľký počet osôb. Ja si myslím, že by bolo lepšie povedať, e prípade osôb, ktoré sú oprávnené požívať štatút. Pán Sasoli. Pán kolega Sasoli, už nebudeme o tomto viesť rozpravu. Nebudem o tom diskutovať. Pán Kasíny predniesol svoju pripomienku, preto sa pýtam, či sú nejaké námietky voči tomuto ústnom pozmeňovaciemu návrhu. Ak nie, tak budeme hlasovať o tomto ústnom pozmeňovacom návrhu. Nie je tu e, potrebných 40 poslancov, takže budeme hlasovať o tomto návrhu. Yes, but we are seven. Ich weiß, dass 10 ausreichen. Ja viem, že 10% stačí, 10% prítomných, ale ani to nemáte. Mimochodom, ja som sa pýtal, či je niekto proti, mali ste dosť času. Teraz budeme hlasovať o tomto návrhu. Kto je za tento ústny pozmeňovací návrh po odseku 7? Proti? Kto sa zdržal, prosím? Tento návrh bol zamietnutý. Teraz Dobre, tak si to preveríme elektronicky, ak si to želáte. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Ak ste všetci hlasovali, tak týmto končím hlasovanie. Tento návrh bol zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o celom tomto návrhu uznesenia. A budeme hlasovať hneď elektronicky. Otváram hlasovanie. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. toto uznesenie bolo schválené 36 hlasov za, 14 proti, 10 sa zdržali. A tým eh, sme prebrali všetky relevantné návrhy uznesenia. Mám tu ešte niekoľko oznámení. Od rady som obdržal 4 stanoviská v prvom čítaní a tiež dôvody e, pre tieto stanoviská komisie. E, tieto e, návrhy budú uvedené v zápisnici našej schôdze. V plehode troch mesiacov môže parlament zaujať stanovisko k týmto návrhom a od zajtra za, začne plynúť táto lehota od 17. decembra. Ide tu o uznesenia, ktoré majú číslo c 1724 24, C 7, 25, 26 a 27 z roku 2010. Zápisnica tejto schôdze bude eh, predložená k dispozícii na začiatku ďalšej plenárnej schôdze.